A naša prvá rozpráva sa týka Zimbabwe, konkrétne prípad Faraja Magua. A prvým, ktorý vystúpi, je pani Jagemaki na dve minúty. Nech sa páči. Zimbabwen ihmisoikeusrikkomukset ovat aikaisemminkin olleet. Ďakujem pekne. Porušovania ľudských práv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 Takýto typ obchodu nie je používaný na financovanie ozbrojených konfliktov. Na zasadnutí 21. a 23. júna sme hovorili o procese Kimberly. Účastníkom sa nepodarilo dohodnúť o tom, či Kimberly proces by mal integrovať aj celú záležitosť, ktorá sa týka ľudských práv. Viacero mimovládnych organizácií medzinárodných sa vyjadrilo proti porušeniam ľudských práv v diamantových baniach, ktoré sa nachádzajú v Zimbabve a tieto porušovania boli vykonávané zo strany bezpečnostných zložiek. Jeden z nich informátorov bol aj Faraj Magua, ktorý je riaditeľom Centra pre výskum a vývoj pre ľudské práva, ktoré sídli Manikolaj. Preto došlo k zadržaniu, zatknutiu Magova 3. júna, odtedy je vo väzbe za veľmi ťažkých podmienok, údajne kvôli porušeniu nejakých ustanovení, ktoré sa týkajú štátnej bezpečnosti. To je úplne neakceptovateľné a našim uznesením požadujeme okamžité prepustenie Faraja, demilitarizácie procesu, pokiaľ ide o tieto bane a takisto žiadame e, redistribúciu bohatstva smerom na ľudí, bohatstva, ktoré pochádza z týchto diamantov. Okrem toho ešte chceme od Rady a komisie, aby boli veľmi pozorní a pokiaľ ide o dohľadanie nad eh, takýmito vecami v tejto krajine a aby sme zabezpečili pokrok v dialógu zo Zimbabwe. Pani z Argentíny, dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ide o dve veci. Ide o konkrétnu osobu, Faraj Magu, aktivista, ktorý bol zatknutý v Zimbabve a s ktorým eh, bolo veľmi brutálnym spôsobom nakladané v, vo vezení. Ide o neuveriteľnú úlohu toho monitorovania procesu Kimberly. Tam došlo k nadviazaniu kontaktov so, s vládou Zimbabwe. A prostredníctvom pána Magu a došlo k posunutiu informácií smerom na vládu čo nevedlo k zlepšeniu situácie pána Magua. Musíme naštartovať rokovania. Proces Kimberley vlastne viedol k tomu, že krízové oblasti v Angole, v Mozambiku a v iných regiónoch aspoň nie sú už ďalej financované e, z príjmov z diamantov. Ale teraz e, dochádza k ďalšiemu posunutiu vecí a k legitimizácii istých vecí, napríklad e, porušovanie ľudských práv zo strany vlády. My hovoríme o tom v našom uznesení, že konfliktné diamanty alebo diamanty, na ktorých je takový krv, to sú tie diamanty, ktoré sú ťažené v nedôstojných, ľuďom nedôstojných podmienkach. To musíme, na, na, takýmto spôsobom potom nepranierujeme len situáciu Zimbabwe, keď na tom nastojíme, ale trvalé porušovania ľudských práv aj v Angole, ktoré sa dejú v týchto baniach a tým spôsobom by sme im zabránili. Ide teda o krajiny, ktoré vôbec e, neradi, neradi vidia, keď e, iné krajiny sa zaoberajú ich situáciou, ale my v Európskom parlamente musíme byť tí prví, ktorí požadujú zmeny. Minúta, Kadek. Ďakujem, pani predsednička v prvom rade by som chcel povedať na konečne na eh, troška pokoja a kľudu eh, v tejto snemovni po dnešnom ráne. Kolegovia, podpísal som uznesenie o ľudských právach v Zimbabve, konkrétne eh, prípad Faraja Magua, pretože nemôžeme zostať ticho, pokiaľ ide o porušovanie ľudských práv a základných slobod, ktoré sú páchané v Zimbabve už niekoľko desaťročí. Riaditeľ pre Centrum pre výskum a e, rozvoj Faraj Magul bol zatknutý úradný vo svojej krajine e, tým, e, že upozornil na práva, poškodzovanie práv v týchto baniach. On len uplatňoval svoje právo na vyjadrenie svojho názoru a snažil sa zabezpečiť dodržiavanie týchto práv. Európsky parlament vyzýva na jeho prepustenie a vyzýva Zimbabwe, aby rešpektovala politické práva a základné slobody, tak aby podporovala vyjadrovanie, slobodné vyjadrovania bez strachu názorov zo strany občianskej spoločnosti. Ďalej je tu proces Kimberly, pokiaľ ide o produkciu diamantov, tu musíme preťať ten e, začarovaný kruh, ktorý sa týka financovania konfliktu. Ďakujem pekne, pani Veržiat, dve minúty. E, ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Snemovňa je pokojná, možno až príliš e, pokojná je veľká škoda, že tu nie je nás viac, či my sme vyjadrili záujem o túto záležitosť. Situácia v Zimbabwe je dramatická, ale povedať dramatická je len eufemizmus. Z ekonomického pohľadu, zo sociálneho a takisto aj z demokratického pohľadu, z pohľadu dodržiavania ľudských práv a právneho štátu situácia je naozaj veľmi dramatická. Zadržanie pána Faraja Magua, ktorý je riaditeľom Centra pre výskum a rozvoj, následne po stretnutí s pánom Šikajom, ktorý bol Eh, supervízorom pre proces Kimberly. Bohužiaľ, toto je len eh, jedna z ďalších epizód, ktorú môžeme pridať k dlhému zoznamu porušovaní ľudských práv v tejto krajine. Diamantové polia a spôsob, akým sú využívané, naozaj tie podmienky sú tam hrozivo zlé. Eh, kontraband, vraždy, mučenie, to všetko sa deje pod kontrolou armády a samozrejme pod kontrolou priateľov, priateľov Mugabeho Viacero mimovládiek to odsudilo, vrátanie mimovládky pána Magubua. A preto sme naozaj prekvapení, že pán Šikan predložil pozitívnu správu, ktorá hovorí o tom, že to bolo v súhľade s Kimberley procesom, teda tá ťažba v tejto oblasti. Konferencia v Tel Avive nedospela k žiadnym záverom na základe tejto správy. Ja sa chcem ale spýtať, eh, pán komisár, viete potvrdiť, že Európska únia, keď bereme do úvahy fakt, že nie je konsenzus medzi členskými štátmi, dokážete potvrdiť, že nie ste za export diamantov zo Zimbabwe, že budete naďalej eh, zastávať takéto stanovisko že tak poviete na konferencii v Petrohrade a že požiadate o rozšírenie procesu Kimberley tak, aby boli všetky ľudské práva dodržiavané v rámci tohto procesu a okrem toho ešte zabezpečíte všetko potrebné na to, aby krajiny urobili všetko, čo je v ich silách, tak, aby zastavili import, dovoz diamantov zo Zimbabwe, eh, zakiaľ čo budú pretrvať takéto podmienky. Na čo sa spodial pán Šikan? Ďalšia otázka, keď dal zelenú e, takémuto postupu. Keď si vezmeme, že takéto poznámky e, sa našli aj v, teda v dokumentoch tajnej služby. EU je najväčší prispievateľ, pokiaľ ide o humanitárnu pomoc, teda do Zimbabwe, takže mali by sme sa naďalej pridržať našej pozície a mali by sme veľmi silným hlasom hovoriť. A ja sa chcem spýtať, ako vystúpi EU v St. Petersburgu. Pán Van Orden, minúta a pol od eh, môjho zvolenia v 1999 eh, som eh, sa snažil upozorniť opozíciu na obrovské množstvo prípadov porušovania ľudských práv aj v Zimbabve a pod pozorom pána Mugabeho. Chcem povedať, že toto je oblasť, kde sa s nemu nehovorí jedným hlasom. Hovorím o systematickom zneužívaní zamestnancov diamantových baní v Zimbabve zo strany vlády, respektíve ozbrojených zložiek. Zimbabve je signatárom Kimberleho procesu Doposiaľ ale len veľmi málo spravilo vo veci zastavenia takýchto zneužívaní. E, chcem vyzvať proces Kimbeli, aby e, prijal tvrdé opatrenia proti Zimbabwe za nesúlad, za nedodržiavanie. Je tu prípad e, Faraja Magua, muža hodnot a princípov, ktorý nekonal v súlade s predstavami ozbrojených zložiek. Musí, musia okamžite prepustiť Faraja Magua a akýchkoľvek iných politických väzňov a mali by sme pripomínať že sloboda vyjadrovania bol jeden z hlavných záväzkov, eh, na ktoré pristúpili v rámci minuloročného eh, minuloročnej dohody globálnej, eh, teda signatári. Medzinárodná pomoc pokrýva väčšinu potrieb zimbabweského ľudu a tie výrazné príjmy, ktoré sú generované ťažbou diamantov, by mali byť využité zo strany vlády na to, aby naštartovali sociálne financovanie, takisto, aby posunili ostatné sektory spoločnosti. Pani predsednička, bohužiaľ pre Zimbabwe je ešte dlhá cesta, skôr ako budeme môcť povedať, že ľudia žijú e, v slobode a v demokracii a rešpektujú právny štát. Je čas na dramatickú zmenu a EÚ a krajiny Južnej Afriky by mali tlačiť výraznejším spôsobom na to, aby dosiahli lepšiu a kvalitnejšiu vládu v Zimbabwe. Ďakujem pekne. Teraz rečníci jednotlivci ako prvý pán Gale na minútu, nech sa páči. Ďakujem pani predsednička. Faraj Magu za svoje zverejnenia bol zatknutý. V týchto článkoch písal o tých podmienkach, ktoré sa uplatňujú v baniach. Toto jeho zajatie poukazuje na to, kto v Zimbabve vládne a akým spôsobom a že vláda národnej jednoty, táto koaličná vláda, skutočne vykonáva e, svoju moc e, len prostredstvom tej svojej starej časti Mugabeho priateľov, Mugabeho kruhov. Takže dôležité, aby sme túto situáciu kritizovali a aby sme naďalej pokračovali v našom čiernom zozname Európskej únie proti tým, e, ktorí naďalej potlačajú ľudí v Zimbabve. Sú to tí, ktorí zajali Faraja Maguvu. Títo zároveň profitujú z ťažby diamantov, zisky si dávajú do vlastných tašiek a príjmy nejdú cez rozpočet k dispozícii občanom. Takže dúfam, že e, toto schválime veľkou väčšinou. Budeme takto kritizovať túto krajinu a vyzveme Európsku úniu aj africké krajiny, aby ukončili tieto, tieto o, zlé podmienky. Ďakujem pekne. Teraz pán Kašmer na dve minúty. Ďakujem pani predsednička. Veci sa v Zimbabve trošku zlepšili, ale nedostatočne. Pán Maguvu a ďalší sú potlačaní. Vidíme tu aj to, ako sa e, pristupuje k bisexuálom, k tým, ktorí bojujú proti AIDS a tak ďalej. Takže ja tu vystupujem ako angličan, ako európan. E, toto oni nerešpektujú, ale je evidentné, že africké krajiny vedia, čo sa deje v Zimbabve a vedia, že je to zlé. A ak africké krajiny s tým nič neurobia spoločne, tak e, vlastne prídu o akúkoľvek morálnu autoritu na kontinente aj celosvetovo. Hovoríme o Afrike v ich rukách, budúcnosť Afriky vo vašich rukách. Takže len e, sedieť s zloženými rukami, kým ľudia sú e, zatváraní, pretože hovoria o porušovaní ľudských práv a chránia bežných občanov, nemôžeme nič nerobiť. E, musíme e, sa postaviť, bojovať za Afriku. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pán Koval na minútu. Ďakujem pekne. Pani predsednička, my e, ešte stále hľadáme efektívne metódy, ako pôsobiť na tretie krajiny, na tretie krajiny s tým, aby sa tieto krajiny vydali cestou dodržiavania ľudských práv. Tieto metódy sa majú opierať o humanitárnu pomoc, ale potrebujeme aj určité inteligentné metódy nátlaku, tak aby sme prinútili Mugabeho režim, aby sa vyhol takým situáciám ako v prípade Faraja Magu. Ochrana ľudských práv je dôležitou súčasťou našej dôveryhodnosti, preto musíme hovoriť jasným jazykom Nemôžeme sa uspokojiť s maličkými pokrokmi. A ja som v niektorých z vystúpení predrečníkov takéto presne vypočul. Mugabeho vláda vôbec nie je legitimizovaná, je potrebné ju odsúdiť a to treba hovoriť jasným jazykom. Ďakujem pekne. Teraz jednotliví ročníci, pán Preda ako prvý. Ďakujem, pani predsednička. Dovolte mi, aby som sa pridal k tým, ktorí požadujú okamžité oslobodenie Faraja Maguvu. Je dôležité, aby sa jeho ľudské práva dodržiavali. Organizácia občianskej spoločnosti, jej úloha je mimoriadne dôležitá nielen v kimberliskom procese, ale aj pri posilňovaní demokracie v Zimbabve. Nemôžeme sa nečine prizerať, keď sú umlčiavaní obhajcovia ľudských práv v prípade, že medzinárodné médiá informujú o porušovaní ľudských práv. Tiež by som raz dôraznil tú skutočnosť, že orgány v Zimbabwe musia pristupovať nestranne k situáciám vznikajúcim v, daňo, v diamantových baniach. Potrebná je transparentnosť. Občania Zimbabwe musia byť informovaní a oficiálne miesta musia dodržiavať e, záväzky, ktoré urobili dobrovoľne. Teraz má slovo pani Gomeš na minútu, nech sa páči. Prípad Faraja Maguvu poukazuje na brutálne politické represie v Zimbabwe. Poukazuje tiež na potrebu rozšíriť kimberlínsky proces. Diamanty nesmie byť, e, nesmú byť certifikované e, iba ako e, že nefinancujú vojnové konflikty, ale že neboli vyťažené za porušovania ľudských práv. Toto je súčasťou boja za dosahovanie, za dosahovanie cieľov, milených cieľov rozvoja. 300 393 miliónov dolárov eh, získava Afrika na produkcii diamantov a oleja. Toto je trikrát rozvojová pomoc, eh, ktorá do tohto kontinentu eh, plynie. Je potrebné posilniť demokraciu, ľudské práva, občiansku spoločnosť. Preto je dôležité, aby Európska únia vytvorila mechanizmy na boj proti korupcii, pokiaľ ide o nerastné bohatstvo. Mnohí poslanci sa vyslovili za stop korupcii na podporu tohto programu. Ďakujem. Teraz pán Obermajer za nezaradených, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Ja sa teším, že dnes sa venujeme problému Faraj Magovu, ale toto je len tá špička ľadovca. A ako hovoríme, ryba mm, smrdí od hlavy a Mugavi bojuje za uh, a e, vlastne Mugabe e, je e, zodpovedný za autokratický teroristický režim vo svojej krajine. Táto krajina, ktorá za bielých relatívne prosperovala, je teraz jednou z najchudobnejších s najvyššou nezamestnosťou. Magovu bol zatknutý, musí počítať s mučením. Jeho rodina je vystavená obrovskému riziku teda krajina nedržiava kritériá, ktoré predpisuje kimberlický proces. Ja si myslím, že v kimberlickom procese je potrebné implementovať aj ochranu ľudských práv musíme vyzvať e, tento štát, ale to nestačí. Musíme postupovať konzekventne, musíme podporovať e, zavedenie sankcií, aby sme vyvíjali nátlak na Zimbabwe, možno aj jeho vylúčenie z kimberlického procesu. Ďakujem. Ďakujem. Teraz znova jednotlivé Pán Kačmarek na minútu, nech sa páči. Pani predsednička, dámy a páni, všetci veľmi dobre vieme, že diamanty um, sú pozitívne aj negatívne. Sú tu dve takéto stránky jednej mince. My želáme Zimbabve všetko dobré. Chceme, aby štruktúrálne reformy v tejto krajine viedli k úplnej transformácii. My dnes hovoríme o osobe, pre ktorú, e, pre ktorú e, diamanty e, boli prekliatím. Je to pán Magovu, ktorý je riaditeľom mimovládnej organizácie, ktorá sa zaoberá porušovaním ľudských práv. On práve informoval o takomto porušovaní ľudských práv a vlády skrátka často nechápu, že im skôr škodia tí, ktorí porušujú ľudské práva, než tí, ktorí chránia ľudské práva. Ja pevne verím, že sa vláda Zimbabve, e, že si počuje náš hlas a že ho prepustí. Samozrejme, že e, poznáme aj určité prípady, kde sa diamanty používajú na financovanie hospodárskeho rastu, napríklad v Botsvane. Bolo by lepšie, keby sa príjmy z diamantov používali na vzdelávanie a na zdravotníctvo. Teraz pani Kretu na minútu. Ďakujem pani komisárka, pani um, predsednička. Um, som rada, že dnes eh, diskutujeme o zatknutí a mm, uvoľnení e, pána Magobu e, ukazuje to, že nie je žiadny pokrok v Zimbabwe pri ľudských právach a upozorňuje nás to na veľmi vážnu situáciu e, v ťažobných oblastiach, kde sú armády obvinené z porušovania ľudských práv. Zimbabwe um, môže byť v situácii ekonomického bankrotu a krvé diamanty sú dôkazom cynizmu um, orgánov a nerespektovania práv občanov. Zimbabwe porušuje štandardy, ktoré e, zriadil proces Kimberley a Európska únia má povinnosť podporiť túto štruktúru a schému, aby potlačila obchodovanie s vojnovými diamantami, ktoré sa možno používajú na financovanie ozbrojených konfliktov. My chceme, aby pán Magbo bol okamžite prepustený a e, my vyzývame európsku e, diplomáciu, aby sa zamyslela, či nie na čase prijať sankcie proti Zimbabwe a ukončiť krvavú situáciu v tejto oblasti. Dobre, a teraz rozpráva Catch the Eye. Už e, teraz je viac rečníkov prihlásených, ako môžeme vyvolať. Najprv pán Kalan. Much, Ďakujem pekne, pani predsednička. Nie je to menej ako 5 týždňov, odkedy bol zatknutý Faraj Magubu zimbabskými orgánmi a odtedy je uväznený za neznámych podmienok e, a sú mu upierané osobné práva. Som rád, že tento parlament e, sa zjednotil pri požiadavke na jeho okamžité prepustenie. No, obávam sa, že e, jeho e, prepustenie, jeho zatknutie môže zvrátiť telavijský proces a výsledky z Kimberly. Systematické používanie krvých diamantov čo je veľmi typické pre Zimbabwe, že obrovské príjmy z vývozu nerastov sa nezohľadňujú v blahobite ľudí, ktorí sú naďalej v chudobe a pripúšťam a zvorazňujem, že Afrika musí zohrať dôležitú úlohu a podporujem dialog s Európskou komisiou o podmienkach alebo za podmienok, e, že pán Mugabe bude prepustený a e, zimbabské orgány budú postupovať podľa kimberlického procesu. Ďakujem, pani predsednička. V tých 30 rokoch, kedy odkedy e, Mugabe sa veľa moci, sa zo Zimbabwe z obilnice stala chudobná krajina a niektorí e, Mugabeho ľudia e, stále bohatno tým, že ovládajú vyvlastnenú ornú pôdu a nerastné zdroje. Nastavujú tam aj e, mimosúdne vraždy a porušovania ľudských práv, vrátanie mm, bani na diamanty. A e, tieto teraz e, sú príjmami Mugabeha a EU by tiež e, mal, mala zostriť e, sankcie voči ľuďom, ktorí sa obohacujú z krvých diamantov a um, um, tento človek, ktorý bol zatknutý, mal byť okamžite prepustený. Ďakujem pani Skidelevská. Ďakujem pani, Ďakujem pani prevodničanca. Decizie podjente... Ďakujem pani predsednička. Rozhodnutia z roku 2000, e, ktoré vtedy vlády niektorých štátov zratifikovali v rámci procesu Kimberley, vychádzajú z hlbokej myšlienky zastaviť e, obchod s krvavými diamantami. Boli dosiahnuté pokroky v boji proti organizáciám, ktoré svoje nelegálne činnosti e, financujú z obchodu s diamantami Takéto nelegálne organizácia a hnutia sú destabilizujúci faktor v Afrike a preto je znepokojujúce, že sa nedodržiavajú ľudské práva po prevzatí diamantovej bani Marange. Treba vyzvať eh, vládu Zimbabwe, aby použila všetky prostriedky ehm, po procese Kimberly, aby eh, opäť nastolila mm, vhodné podmienky a tiež my e, odsudzujeme e, zatknutie a vyzývame k prepusteniu pána Maguvu. Vážené kolegyne a kolegovia, protest Kimberly je iniciatíva e, zástupcov vlád e, diamantové priemyslu a občianskej spoločnosti, aby sa medzinárodný e, obchod s tzv. krvami diamantami e, určili pre neho pravidlá už e, pred istými rokmi e, boli e, obvinenia voči diamantom z oblasti Magabe v Zimbabwe. Fraj Magabe je jeden z aktivistov pre ochranu ľudských práv, ktoré boli zdokumentované vláda v Zimbabwe sa dobrovoľne zúčastňuje na proces Kimberly a treba, aby dodržovala tieto predpisy vláda z Zimbabwe. I'm sorry, I will have to finish. Prepáčte, budem musieť skončiť s e, kolom e, rozpravy k TI. Už e, sme dali slovo viac, ako bolo možné a teraz komisárka bude odpovedať. Ďakujem, pani predsednička. Ctení poslanci, som veľmi vďačná za tú rozpravu, ktorá prebieha v snemovni dnes Telavížské zasadnutie Kimberlíského procesu 21. Eh, až 24. júna tento rok eh, bolo veľmi zatienené zatknutím eh, pána Faraja Magova. Komisia súhlasí s obavami Európskeho parlamentu a mm, trvá na tom a nalieha, aby s pánom Magovom zaobchádzali za rešpektovania jeho mm, ľudských práv a práv na obehu. Delegácia EK mm, sleduje túto situáciu zblízka a je v spojení, spojení s eh, právnikmi pána Magu a to v súlade s našou lokálnou stratégiou, aby sme podporovali bojovníkov za ľudské práva a mm, zasadzovali sa o jeho prepustenie. Tiež sme eh, vyzvali vládu Zimbabwe, aby mm, potvrdila svoju úlohu a úlohu spoločnosti v procese Kimberley. Zatiaľ, čo e, mandát procesu Kimberley e, sa zameriava na zabranenie obchodu s e, krvami diamantami, je jasné, že tento proces nemôže fungovať vo vaku a ignorovať obavy s porušovaním ľudských práv. A toto je silné posolstvo, ktoré oznelo dnes v tejto snemovni. A platí to ešte viac, keď sme si uvedomili, že rešpektovanie ľudských práv je zásadou, ktoré zdôrazňuje cieľ kimberlického procesu. EÚ podporuje neustále mm, naplnenie e, rozhodnutia Svokopun a spoločného pracovného plánu, e, aby e, sa zasilili o to, že ťažobná spoločnosť Marange bude mm, splňať pravidla tohoto procesu Rátane mechanizmu vývozu. Myslíme si, že ďalšie angažovanie sa Zimbabwe v rámci kimberlíského procesu ponúka najlepšiu možnosť nielen na zabezpečenie technického plnenia ehm, ťažobnej oblasti ehm, Marange ehm, v procese Kimberley, ale tiež, aby pomohla vláde pri zvládaní svojej ekonomiky a napravila e, situáciu Marange. A e, v rámci toho e, sme vyžadovali od Zimbabwe, aby splňali tento spoločný program, aby Baňa Marange mohla prispievať k ekonomickému rozvoju Zimbabwe. A je našim cieľom, aby účastníci kimberlického procesu a Zimbabwe sa nadalej usilovali vyriešiť túto ťažkú otázku v duchu dialogu a spolupráce, ktorý vždy prevládal v tomto procese. A nakoniec je dôležité, aby parlament bol informovaný o tom, že na zasadnutí zimbabských ministrov, ktorí predstavujú vládu národnej jednoty 2. júla, baronka Ašenová, vysoká predstaviteľka, pripomenula, že naplňanie globálnej politickej dohody, ktorá bude riešiť naše obavy o ľudských právach a právnom štáte a demokratických princípoch, je kľúčom k zabezpečeniu normalizácie vzťahov s EÚ. Ako bolo povedané predtým, prisudzujeme veľkú dôležitosť eh, tomu, aby Zimbabwe ehm, naplňala právny štát a ľudské práva a toto sme vyjadrili eh, pri viacerých príležitostiach a na rôznych fórach. Komisia financuje, naďalej bude financovať e, široký rozsah aktivít v Zimbabwe v e, spolupráci e, s organizáciami občianskej spoločnosti. Budeme naďalej hľadať a podporať spôsoby, ako vytvoriť otvorené politické prostredie, kde sa ľudské práva a slobody plne rešpektujú. Čo sa týka stanoviska komisie k obchodu s diamantami zo Zimbabwe, Vyzvali sme k kontrole existujúcich zásob diamantov predtým, ako mm, postupíme k e, rozhodnutiu obmedzeného obnovenia vývozu. EU e, bola pozvaná na e, uzavretú schôdzku účastníkov, ktorú bude organizovať predsedajúci kimberlíckého procesu 14. júla v mm, Petrohrade, kde Mm, budeme mm, ďalšie diskusie o tejto veci rozoberať. You, seven... Ďakujem, pani komisárka. E, dostala som sedem návrhov uznesení, aby som teda ukončila rozpravu a hlasovanie bude po konci rozpráv. Teraz prejdeme k ďalšiemu bodu nášho programu.